pokračovať bez ohľadu na tie ťažké podmienky, ktoré teraz pánujú v snemovni. Nemali by sme sa nechať odrázať, mali by sme pokračovať a bojovať.